Teraz e, budeme hovoriť o návrhoch siedmých, o siedmých návrhoch e, na uznesenie ide o slobodu prejavu v Azerbajčane. A teraz má slovo za autorov pán Provera. Nech sa páči dve minúty. Grazie, presidente. Leo... Ďakujem, pán predseda. Existuje veľmi významný partnerský projekt Európy, Spolupracuje na ňom 6 krajín Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko a ďalšie. A tým sa zlepšujú vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami. A tým sa aj podporuje hospodársky a demokratický rozvoj týchto regiónov. A samozrejme, z krajiny na krajinu ide o e, niekoľko rozdielov. Ale napriek tomu je to inteligentná stratégia. E, v tomto návrhu uznesenia ale ide o dvoch blogerov, eh, ktorí boli odsúdení eh, za svoju činnosť, eh, ale sú tu aj iné tragické situácie, napríklad masaker 57 osôb, ktoré podporovali opozičného prezidentského kandidáta. Všetky politické skupiny sú za Nav, za návrh uznesenia, ktoré je e, rozhodné, tvrdé, ale neohrozí partnerské vzťahy. Ja e, si myslím, že ten ostrý tón, e, ktorý je v návrhu uznesenia, nebude viesť k tomu, že vláda v Baku už nebude otvorená spolupráci. V tomto návrhu sú niektoré veci, ktoré by mohli sťažiť e, ďalšie udelovanie milosti. My sme e, povedali, že e, e chceme stiahnuť z programu e, návrhu znesenia k e, otázke pani Alminato Hajder, lebo sme tým nechceli ohroziť e, ďalšie diplomatické demarše. A e, a táto krajina patrí ta, do takého istého e, partnerského vzťahu. A teraz sa autorov pani Geringer e, Odenberg. Ďakujem pekne, pán predseda. 11. novembra, kedy Európa oslavovala e, koniec Prvej svetovej vojny. V Azerbajdžane bol odsúdený novinár na niekoľko rokov väzenia pretože sa odvážil písať o korupcii v krajine a bol obvinený z terorizmu. A Azerbajdžan podľa správy Freedom House je krajina bez slobody a v správe sa uvádza, že Azerbajdžan je na 146. mieste zo 170 krajín z hľadiska slobody prejavu a takisto sa, dostav, sa, sa dostávajú e, na povrch aj varovné informácie takže, o Azerbajdžane. Takže tohto ročné odmietnutie azerbajdžanských orgánov neudeliť um, e, povolenia z účasti zahraničným novinárom, to nás neprekvapuje. Takže je už naozaj e, čas, aby Európa zasiahla a uh, asi začal vyvíjať väčší tlak na orgány aj v rámci susedskej politiky. A ja sa pripájam k výzve mojich kolegov na oslobodenie týchto eh, novinárov. Predseda, ďakujem pekne pani Geringer Domerge. Teraz dám slovo pani Šalke. You, chair, ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, Azerbajdžan je členom niekoľkých partnerstiev z Európskej únie, napríklad Európska susedská politika alebo Východné partnerstvo je tam aktívnym členom. Nielen, že sa to týka obchodu, ale Azerbajdžan aj podpísal, že bude rešpektovať demokraciu, ľudské práva a právny štát. Myslím si, že všetky tieto veci sú ohrozené režimom, ktorý dnes vládne v Azerbajdžane. Dnes sa zaoberáme situáciou Emina Miliho a Adnana Hajizadeho, ktorí sa odvolávajú na slobodu prejavu v spoločnosti a táto všeobecná téma slobody prejavu je oveľa väčšia ako iba téma dvoch mladých blogerov. Títo blogery využívali internetové sociálne siete, ako sú YouTube, Facebook a Twitter, na svoju prácu a napriek tomu boli odsudení súdny spor bol taký, súdny proces nesplňal medzinárodné štandardy a vyzerá, že bol vykonštruovaný a nespravodlivý. Myslím si, že vláda by mala dostať svojim záväzkom a naozaj e, nastoliť právny štát, demokraciu a slobodu prejavu, pretože ak Európa bude prehliadať takéto niečo. Azerbajdžan sa bude, môže stať aj nedôveryhodným partnerom a napokon to môže vyústiť do e, rôznych sankcií v oblasti hospodárstva. Myslím si, že Azerbajdžan si musí vybudovať svoju dôveryhodnosť v medzinárodnej komunite, predovšetkým tým, že bude rešpektovať svojich vlastných občanov, že bude umožňovať rozvoj ľudských práv a že bude rešpektovať právny štát, princípy právneho štátu. Včera sme tu v Európskom parlamente udelili Sacharovovú cenu a e, pôsobivý prejav pána Kovalova zahrnul aj vetu, že strach sa dá zahnať iba slobodou myslenia a sloboda myslenia sa dá len vtedy prejaviť, ak je zaručená sloboda prejavu. Ak budeme počúvať ľudí, ktorí sa venujú záležitostiam a stoja v opozícii voči vlastnej vláde, myslím si, že my, Európania, nemôžeme sa tváriť, že Azerbajžan je pre nás normálny partner, partner aj v oblasti v ostatných sektoroch, keď nedodržiava ľudské práva. Ďakujem. Pani Šake, dve minúty. Pani Lunaček. Ďakujem, pán predseda. Moje predničky predničky už uviedli niekoľko podrobností tohto uznesenia. Dôvodom Okrem iného bol aj prípad z júla roku 2009, kde dvaja mladí blogery eh, Emily Mili a Adnan Hadžeze eh, boli zatknutí. Eh, bolo to potom, čo na nich zautočili v reštaurácii, išli na policiu a oni podali údanie, žalobu, ale ich potom zatkli. Udial sa potom proces, bol to proces, ktorý podľa všetkých medzinárodných pozorovateľov, aj e, Amnesty International, e, bol to, bol to proces, ktorý nebol spravodlivý. Napríklad ani e, nepremietli video, ktoré zachytávalo, kto vlastne bol skutočnými útočníkmi v tomto prípade. Teda toto odsúdenie nezodpovedá kritériám právneho štátu. A ja veľmi si prajem, ak sa e, bude revidovať tento proces, všetko sa tam bude môcť ukázať. Ja som rada, že sa nám podarilo pripraviť uznesenie e, v spoluautorstva všetkých politických skupín. E, je mi ľúto, že e, skupina kolegu Proveru sa nepripojila a myslia si, že sa to samé vyrieši cestou diplomatických vzťahov. Pán Provera je dôležité, aby tento parlament mal partnerstvo s azerbajdžanskou vládou. Ale tu ide o základné veci a kolegyna Šáke už o tom hovorila. Včera sme udelovali Sacharovú cenu. Je dôležité, aby sme sa všade, vo všetkých oblastiach, všetkých krajinách zasadzovali za slobodu prejavu. Prezident Aliev už častejšie povedal, aké dôležité sú práva každého novinára a štát ich musí chrániť. A našou úlohou je, aby sme mu to pripomenuli a dúfam, že aj v budúcnosti budeme mať uznesenie, pokiaľ ide o, e, o spoluprácu Azerbajdžanského a Európskeho parlamentu. Ďakujem pani kolegyni Lunaček a ďalej za autorov pán kolega Higgins. Rečník nepoužíva mikrofón. Welcome... Vítam pozornosť, ktorú sme upriamili na konzistentné porušovanie ľudských práv v Azerbajdžane. Nedostatok slob, mediálnej slobody, niektorí ľudia bytí, niektorí zabití. Toto všetko sa udialo za posledné roky. Myslím si, že režim pána Alieva naozaj je veľmi represívny a dôvody sú pokúsiť sa zakryť obrovskú korupciu, ktorou tento režim oplýva. V Azerbajdžane vládna elita naozaj sa má veľmi dobre a to súvisí s plinárenským a ropným priemyslom. Ale 90 obyvateľstva Azerbajdžanu žije v e, akutnej chudobe a nemôžu mať žiaden osoch zo zdrojov prírodného bohatstva ich vlastnej krajiny. Multinárodné korporácie sa správajú ako bežne sú pokryteckí, podnikajú a robia obchod spolu, spolu s režimom a samozrejme, že zisky z využívania nerastného bohatstva, ktoré by malo patriť rovnakým dielom všetkým ľuďom v Azerbajdžane, plinie iba do istých kruhov. Myslím si, že západné vlády by mali vyžadovať, aby ropné bohatstvo transformovalo životy chudobných ľudí v Azerbajdžane a nekorumpovalo režim. Poslanci Európskeho parlamentu a vy, pán profesor, ste veľmi správne odsúdili, že sa zakazuje aj právo byť v disente a protestovať v Azerbajdžane. Myslím si, že musíme odsúdiť aj to, čo sa dialo v minulosti, represiu protestov. Napríklad v Kodani e, sa policia opovážila zatknúť 2000 protestujúcich a k tomuto by sa tiež, by sme sa tiež mali vyjadriť, veď predsa takisto protestovali proti niečomu, s čím nesúhlasili. Napriek tomu, že dánsky policajti tvrdili, že to boli preventívne zatknutia, to isté platí pre Azerbajdžan, ktorý e, je pod paľbou kritiky a prečo nie aj Dánsko. Ďakujem. Ďakujem za autorov e, pán kolega Legutko. Vážený pán predseda, v Azerbajdžane kritizujeme vládu a ak sa to deje, čo aj jemnými slovami, už aj za takéto jemné slova e, boli dvaja ľudia v Azerbajdžane odsudení do väzenia. Čo to znamená? To znamená, že krajina nemá dobrý lega- právny systém a že tam ľudia nemôžu uplatňovať svoje práva. Je to autoritársky systém, ktorý sa odhalil. Aký je? Ľudia, ktorí sú proti tomuto systému alebo režimu, sú perzekvovaní. Čo proti tomu môžeme urobiť my? Samozrejme, že môžeme zasiahnuť v konkrétnych prípadoch, kedy sa prejavila nespravodlivosť. To môžeme urobiť aj v tomto konkrétnom prípade a niekedy to je dokonca aj efektívne. Oveľa ťažšie je však zasiahnuť do inštitúcií, spôsobiť zmenu inštitúcií a to sa nám nedarí. Z časti preto, že sa snažíme chápať dokonca aj tyranov a niekedy sme príliš prísni k, iným, k iným. Dnes sa ľudia vyjadrili v takom zmysle, že zástupcovia e, skupiny Memorial, keď prebrali Sacharovú cenu, prednášali niekoľkokrát v parlamente o problémoch, ak tak môžem povedať, a proces, ako sa vymaniť z autoritatívneho systému, e, aj na tomto príklade vidíme, aký je zložitý. Je to bolestivý, zdlhavý proces a v tomto prípade memoriálu trval niekoľko rokov. Je to možno pesimistický záver, ktorý teraz musím načrtnúť, ale tak či tak si myslím, že napriek pesimizmu musíme pokračovať vo svojich úsiliach a vytrvať v tlaku, ktorý vyvíjame na tieto vlády. Ďakujem, pán kolega Legotko. A posledný za autorov, pán kolega Kellam. Ďakujem, pán predseda. Na začiatku tohto roka Európska únia vydala stanovisko k slobode a médiám v Azerbačane. A je poledovanie hodné, že po tom, čo sme e, to vyjadrili e, počas riadneho zasadnutia a stretnutia s e, členmi Azerbajdžanského parlamentu, nenašlo tu žiadnu odozvu. Preto sa musí Európsky parlament ozvať. Toto bude naše posledné uznesenie za rok 2009. Hlavnou obavou skupiny EPP a som rád, že túto obavu zdieľajú aj ostatné politické skupiny je zhoršovanie slobody médií v tejto krajine. Je tam veľmi rozšerná prax prenasledovania, persekúcie opozičných novinárov a to je alarmujúce. Vyzývame azerbajdžanské úrady, aby prepustili väznených e, žurnalistov bezodkladne. A to sa týka aj dvoch mladých blogerov. Ďalší problém je nedávne rozhodnutie azerbajdžanských úradov aby zrušili vysielacie licencie e, vysielačov VKV viacerých stran, e, zahraničných staníc ako Rádio Slobodná Európa a tak ďalej. A tým odoberá e, poslucháčom v týchto krajinách možnosť počuť iný názor. Tu chcem požiadať kolegov, aby sme sa zhodli na ústnom pozmeňovacom návrhu. E, ide o bod 7 uznesenia, aby sme nielen vyslovili polutovanie na tú situáciu, ale vyzvali ich, aby zmenili svoje rozhodnutie a e, zrušili e, odňatie licencií. Je veľmi dôležité, aby sme podporili e, občianskú spoločnosť, tak on nám povedal Sergej Kovalov tu na tomto mieste. To sa vzťahuje aj na vzťahy Európskej únie s Azerbajdžanom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán kolega Kelam. A teraz rečníci v mene politických skupín. Pani Andri Kienej, jedna minúta za EPP. Ďakujem, pán predseda. Azerbajdžan je veľmi dôležitým partnerom Európskej únie. Je to rozhodne rozhodujúci parlament, pokiaľ ide o zabezpečenie energetickej bezpečnosti Európy. Ale samozrejme, aj keď je ropa a plyn dôležitý, nie je to všetko. Ide aj o pluralistickú plural, pluralitnú spoločnosť. A to je zakotvené v našej, e, našich dohodách a tiež v, vo východnom partnerstve. A Azerbajčan sa do toho zapája. Musíme urobiť správne e, kroky a musíme oceniť kroky, ktoré urobil prezident Alieva. E, aj prepustenie niekoľkých žurnalistov na, roku, na konci roku 2007. Ale žiaľ, situácia v médií sa stále zhoršuje je tu viacero dôkazov, pokiaľ ide o tých blogerov, e, vysielacie licencie a tak ďalej. Nesmieme prestať pripomínať Azerbajdžanu, že ľudia musia mať právo hovoriť slobodne, aj keď ide o kritické slova na adresu vlády. To je základný princíp demokratickej spoločnosti. A demokratický Azerbajdžan musí si tieto veci vážiť.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 podpísal medzinárodný dohovor o ľudských právach a tým sa zaviazal e, dodržiavať e, tento dohovor. A treba zabezpečiť, aby e, sa právomoci aby sa neustupovalo z právomoci. Azerbajdžan prevzal záväzky neporušovať ľudské práva a rešpektovať zásady napríklad, ktoré sú zakotvené vo východnom partnerstve. Sloboda prejavu je v tejto krajine ohrozená. Je to situácia, ktorú sme pozorovali v poslednom čase. Násilie voči novinárom je prejavom tohto násilia. Azerbajčan by mal brať do úvahy uznesenia Európskeho parlamentu a zlepšiť systém ochrany ľudských práv. Ďakujeme pani Blinkevičiute a teraz má slovo pán Čarnecký na dve minúty. Pán predseda, dámy a páni, opätovne je na našom programe Azerbajdžan. Dovolte, aby som vám pripomenula aj predchádzajúce legislatívne obdobie, keď sme prijali k Azerbajdžanu dve, tri uznesenia, vrátane jedného uznesenia o slobode médií, Takisto sme hovorili aj o Južnom Kaukaze, vrátane z Azerbajdžanu. My máme o túto krajinu záujem a želáme jej všetko dobré. A vlastne je to krajina, ktorá sa snaží hľadať si svoju cestu a krok za krokom sa blíži pomaličky západnému svetu a vzdialuje sa od východu. Tak toto je treba oceniť. A Takisto dívame sa na túto krajinu aj s veľkými pozitívnymi záujmami, e, ale samozrejme, že naša dobrá vôľa zároveň nás nemôže natoľko ovládať, aby sme nevideli veci, ktoré sa nám nepáčia. A v sobitnej situácie, kedy sú, sa blogery dostanú do väzenia za to, že vyjadria svoje názory o osobách, ktoré majú moc Mali by sme teda podporiť európske ašpirácie a Azerbajdžanu, pretože v tom tejto krajine prebieha politická diskusia, či majú byť bližšie Európe alebo bližšie Rusku. A my by sme mali podporiť všetkých tých, ktorí by chceli sa priblížiť západnému svetu, ale tým, že ich podporujeme, zároveň musíme na nich tlačiť aby sme ich presvedčali o dôležitých hodnotách, ktoré sú pre nás dôležité. To je sloboda prejavu a sloboda medzí, to sú základné hodnoty. A som si istý teda, že Azerbajčan sa ocitá v zložitej situácii, pretože Rusko sa snaží prebudovať svoju zónu hospodárskeho a politického vplyvu a podporovaním azerbajských orgánov im musíme zároveň povedať, čo sa mne páči. für die E pán Paška teraz za frakciu EFD na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Sloboda prejavu je veľmi dôležitým aspektom demokratickej spoločnosti. Preto je správne, že Európska únia veľmi pozorne monitoruje akékoľvek konanie smerujúce k zastrašovaniu tých, ktorí otvorene kritizujú pochybné kroky vládnych úradníkov. z tohto pohľadu rozumiem výzve európskeho parlamentu k azerbajdžanským úradom vyjadrujúcu znepokojenie nad výsledkami policajného vyšetrovania vedeného proti mladým ľuďom ktorí satírou poukazujú na viditeľné nedostatky v politickom živote krajiny. súhlasím s tým že nemôžeme prehliadať isté nepriaznivé signály prichádzajúce z azerbajdžanu a nespochybňujem kritiku politického prostredia v azerbajdžane ale chýba mi rovnako dôrazná kritika európskeho parlamentu k súčasným udalostiam na filipínach kde bolo popravených fifty seven politických rukojemníkov. nazdávam sa že by sme sa mali venovať všetkým témam ktoré otriasajú demokratickým svetom. ďakujem za pozornosť. Kolega van der Stop za nezaradený tu nie je, takže ďalej má slovo pán posled na dve minúty. Pán predseda, po prvých európskych voľbách 1997 som ako spolupracovník od Tafon Hasburga, ktorý je teraz chorý, mohol budovať túto tradíciu ľudských práv v Európskom parlamente a tiež túto tradíciu e, diskusí k naliehavým otázkam. A potom som neskôr mal e, čest e, s pánom kolegom Šulcom a ďalšími rozvíjať túto tradíciu a na to som hrdý. A teraz som šokovaný, že pán kolega Provera sa na adresu pána Šulca vyjadril tak, ako si to nezaslúžil, totiž, že e, hrozby hrozby azerbajdžanskej vlády proti zástancom ľudských práv tu nám pretlmočil a predniesol. Ja si dobre pamätám, keď sme sa tu zasadzovali za Andreja Sacharova, alebo za Vitautasa Landsbergisa, alebo za ďalších bojovníkov za ľudské práva. Aj vtedy sa hovorilo o ruky preč od toho, urobíme to e, diplomatickou cestou, takto len uškodíme veci. Ale dnes vieme, že pre týchto ľudí bolo rozhodujúce, že parlament jasne prehovoril v tejto veci. Preto prosím, kolega Schulz a milí kolegovia a kolegyne, e, ďalej nezávisle pokračujeme v tejto tradícii e, popoludní vo štvrtok. To nemá nič spoločné s stranickou politikou na minulom, minulom zasadnutí povedal kolega, o, budeme mať onedlho zasadnutie s Čínou, stretnutie s Čínou, preto nemôžeme odsudzovať Čínu alebo teraz e, budeme mať rokovanie zo, o západnej Sahare, takže nechajme to radšej tak. Možno v jednotlivostiach áno, ale kolegyne, kolegovia, Azerbajdžan e, je diferencovaná krajina. Je to bývalá e, sovietská kolónia E, bol tam brutálny režim a teraz táto krajina sa postupne s veľkou namahou demokratizuje, e, patrí do Rady Európy, záväzuje sa k ľudským právam a po tejto ceste musíme kráčať ďalej. Ďakujem, pán kolega Posolt. A teraz na jednu min- minútu pán kolega Preda. Ja sa môžem pripojiť pánu, pánovi Poseltovi Musíme sa postarať o to, aby Azerbajdžan rešpektoval slobodu myslenia a slobodu prejavu a tie obvinenia dvoch mladíkov musia byť zrušené, lebo sa spoč- spočívajú na falšovaných dôkazoch. Myslím, že sa to musí naliehavo udiať, pretože sloboda médií v tejto krajine sa veľmi zhoršila a to ukazujú aj posledné správy, posledné správy Rady Európy a tiež OBSE je veľmi naliehavé, aby vláda v Azerbajdžane sa zasadzovala za slobodu médií, pretože musia sa pridržať záväzkov, e, pokiaľ ide o susedskú politiku. Chcem dodať, ja som šokovaný, ako teraz postupujeme aj v prípade pani Hajter, pretože jej ľudské utrpenie mohlo byť týmto ukončené, e, mohlo byť ukončené dobrou spoluprácu medzi Marokom a Španielskom a ja dúfam, že sme neurobili nič zlé a mohli sme urobiť niečo dobré. Ďakujem, pán kolega Preda. A teraz v postupe Catch the Eye dám slovo pánovi kolegovi Cvívkovi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by, chcel by som uviesť článok 47 z Azerbajdžanskej ústavy. Každý má právo na slobodu mysle a slova a ústava sa tu nedodržiava. 5 rokov som členom delegácie spolupráce medzi EÚ a Južným Kaukazom a, a Azerbajdžan e, je témou a tam Ide najmä o to, že v Azerbajdžane sú novinári, ktorí sú väznení pod zámienkou vymyslených obvenení, nedostávajú lekárskú pomoc, keď sú chorí. Máme aj takýto smrteľný prípad novinára, ktorý zomrel, pretože nedostal žiadnu lekárskú starostlivosť. Ja som navštívil väznice v Azerbajdžane a ich úroveň je veľmi vzdialená od toho, čo poznáme v Európe. A preto je dobré, že pokračujeme v pripomínaní toho, že Azerbajdžan má dodržať svoju vlastnú e, ústavu. Už sa nikto nehlási o slovo a preto odovzdávam slovo teraz komisárovi Sameckému. Ďakujem. Pán predseda, Vážení poslanci, Azerbajdžan je dôležitý pre Európsku úniu ako tranzitná krajina producent energie, ako aj faktor prispievajúci k regionálnej stabilite Južného Kaukaska. Azerbajdžan je medzi šiestimi partnerskými krajinami východného partnerstva a pripisujeme veľký význam spoločným hodnotám, na ktorých je toto partnerstvo budované. Dohoda o partnerstve a spolupráci už existuje 10 rokov, avšak Azerbajdžan vyjadril svoj záujem o vybudovanie užších vzťahov s Európskou úniou tým, že by uzavrel asociačnú dohodu na miesto tohto partnerstva. Po rozhodnutí v septembri je rozhodnutie ministrov zahraničných vecí, aby sa začali rokovania a vrátanie Azerbajdžanu, tak táto práca práve prebieha. V súlade s rozhodnutím Rady začatie rokovaní všetkých juhokaukazských krajín bude závisieť na dostatočnom pokroku, pokroku pri plnení politických podmienok, a to je právny štát a rešpektovanie ľudských práv, zásady trhového hospodárstva, ako aj udržateľný rozvoj vrátanie dobrého riadenia štátu. Každý rok pripravujeme hlboké vyvážené hodnotenie, kde uvádzame pokrok, ktorý dosiahla každá partnerská krajina pri implementácii akčného plánu v rámci európskej susedskej politiky. Začali sme práve prípravné práce na správe za rok 2009 Nechcem predvídať, aká bude naša správa, ale chcem urobiť niekoľko poznámok, najmä k situácii, ktorá sa týka základných slobôd a ľudských práv. V našej správe za rok 2008 sme uviedli, citujem, že Azerbajdžan dosiahol dobrý pokrok v hospodárskom rozvoji, ale naďalej vykazuje nedostatky, veľké nedostatky v rešpektovaní ľudských práv, základných slobok, demokracie a právneho štátu. Konec citátu. Odvtedy sme žiaľ videli záporný vývoj, vrátanie zmien ústavy, zrušenie Eh, ohraničenia mandátu hlavy štátu, ako aj zachytanie, za, zaistenie, odsúdenie novinárov. Vidíme neustálu perzekúciu obhajcov ľudských práv, opozičných aktivistov a novinárov. Vidíme ďalšie zhoršenie slobody tlače. EÚ v svojich rôznych kontaktoch sa zaoberá týmito otázkami na všetkých úrovniach komunikácie so štátnymi orgánmi Azerbajdžanu a budeme tak aj ďalej robiť. Súčasne komisia mobilizuje mnohé nástroje, ktoré má na pomoc Azerbajdžanu, aby splnil podmienky novej dohody. Využívame pomoc v rámci nástroja NPA, NPI poskytujeme cielenú pomoc v rámci komplexného programu budovania inštitúcií teda bude obsahovať dôležité prvky súvisiace s právnym štátom a nezávislosťou súdnictva. Azerbajdžan bude tiež dostávať pomoc v rámci, rámci Európskej iniciatívy pre demokraciu a ľudské práva. A napokon v rámci existujúcej dohody o partnerstve a spolupráci navrhujeme vytvoriť podvýbor, ktorý by sa venoval spravodlivosti, slobode a bezpečnosti a ľudským právam a demokracii. Toto bude predstavovať ďalšie dôležité fórum na odovzdávanie našich informácií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánu komisárovi Sameckému, týmto končím rozpravu a dostávame sa k hlasovaniu o šiestich eh, návrhoch uznesenia. Prvé sa týka zákazu homosexuality najprv. Máme tu na spoločný návrh šiestich frakcií, ktorý by mal nahradiť jednotlivé návrhy. Takže najprv odsek 6 pôvodného textu, o tom budeme hlasovať, kto je